Veľmi stručne si prejdeme program. Máte ho pred sebou a teraz vás prosím, aby sme si ho prešli deň po dni. Faktická poznámka? Na vašu informáciu je dobré, že nám gratulujete k tomu, že sme sa dostavili. Bolo to síce namáhavé, ale je to naša úloha, nie je to nič výnimočné. Chcel by som pre ďalšiu schôdzu ešte poznamenať, že by ste nám túto úlohu mohli uľahčiť, takže nám rýchlejšie postúpite informácie tým, že budete odpovedať na naše e-maily, tak aby sme vedeli, čo sa bude diať, tak aby prišli na budúce aj tí, ktorí napríklad dnes nemohli prísť. Ďakujem. E, e, ja musím priznať, že ja nedokonca... Musím sa priznať, že som celkom nepochopil vašu poznámku vy ste reagovali dokonale, takže ja nechápem váš návrh. Navrhujem, aby sme túto diskusiu teraz nechali tak a aby sme sa sústredili na program. Ja chcem povedať, že vieme, že je tu problém s leteckou dopravou. Nie sme hlúpi, ale nechápem, prečo e, to tak dlho trvalo. Mnohí sme prišli dnes Náklady sú milióny libier pre daňových poplatníkov za to, že e, sme tu a vy sa teraz e, rozhodnete niečo zrušiť a ja si myslím, že je to strašné. Viem, že sú výnimočné podmienky, ale e, my sme predsa parlament a my musíme robiť svoju prácu a vy teraz poviete, že rušíte hlasovanie. Myslím si, že daňoví poplatníci v Spojenom kráľovstve by boli rozhorčení, keby niekto vo, vo Veľkej Británii povedal, že jednoducho nemáme peniaze teraz na verejné služby, pretože sme mali nejaké výpadky. To predsa nie je možné. Nemôžeme predsa uzatvárať niektoré služby len preto, že sa stali takéto veci. Ďakujem. Ďakujem vám za vaše vystúpenia, za vaše poznámky. Všetky pripomienky budeme budem brať do úvahy. Samozrejme, nemôžeme te obviňovať iba mňa, pretože všetci predsedovia politických skupín sa zhodli na zmene programu, tak ako som vám ho oznámila. Teraz navrhujem, aby sme si prešli program deň po dni. Nech sa páči, pani. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že to bolo veľmi rozumné rozhodnutie, že sa nebude hlasovať, aj keby sme možno mali kvórum, ale nemáme zabezpečené príslušné geografické preozdelenie poslancov. Ja by som chcel navrhnúť, aby tie body, ktoré zostanú, aby sa tak eh, sústredili, aby sme mohli potom vlastne skončiť o 24 hodín skôr, ako sa to plánovalo. To znamená, že nie v stredu večer, ale možno v stredu cez obed, aby sa ľudia mohli vrátiť už v stredu večer. Proszę Państwa, ja bym bardzo prosił, żeby... Dámy a páni, ja by som vás teraz požiadal, aby ste sa venovali skúmaniu a preskúmaniu programu. Začnime pondelkom. Návrh, ktorý sa týka pondelka, máte pred sebou. Takže teraz prejdeme k preskúmaniu programu. Nie sú tu v pondelok žiadne zmeny, nenavrhli sa žiadne zmeny k pondelkovému programu. Let us go to the agenda. Dobre, takže teraz sa venujeme skutočne programu. Mr. Tanok, please. The law of unintended consequences by moving the votes from this week. Pán Tenok, myslím si, že e, zrušenie hlasovania bude mať veľké dopady. Mnohí britskí poslanci tu nebudú, keď budú britské celoštátne voľby. Prosím, mohli by sme hlasovať v stredu 5., nie v štvrtok 6.? E, ja mám teraz do państwa propozycję. Prosím vás, ja mám teraz, dámy a páni, jeden návrh. Skutočne teraz začneme programom a potom, keď si prejdeme program, sa môžeme zaoberať vašimi otázkami. Takže čo sa týka náš zasadanie 5. a 6. mája, o tom rozhodneme predsa neskôr. To znamená, že nie je nevyhnutné prieť rozhodnutie teraz. Teraz ide nám o jednu vec, ide o to, že hlasovanie bude 5. a 6. mája a všetky rozhodnutia sa príjmu, ako som spomínal neskôr. Kolegyne, kolegovia, venujeme sa teraz nášmu programu a bol by som nerád, keby sa ešte niekto hlásil o slovo. Ďakujem.